A teraz, dámy a páni, prejdeme ku samotnému programu dnešného rokovania. Máte v rukách zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia. Sú nejaké pripomienky? Nie sú. Ďakujem. Zápisnica je tým pádom prijatá.